týmto uzatvára. Hlasovanie bude zajtra. A prejdeme teraz k ďalšiemu bodu na našom programe. Ide o spoločnú rozpravu týkajúcu sa absolutória za rok 2013. Týka sa 52 správ. Chýba medzi nami, e, víta medzi nami e, Vitora e, Manuela e, Chalvera de Silva. E, zastupcov dvora auditorov. Nebudem čítať názvy všetkých správ, pretože ich je naozaj 52, ale verím, že ich dobre poznáte. Začnem rozpravu tým, že udelím slovo eh, jednej zo spravodajcov, pani Gresle, na 4 minúty. Nech sa páči. Pani predsednička, pani podpredsednička, eh, Eh, vážení zástupcovia inštitúcií, som rada, že ste tu a vážim si to. Eh, pokiaľ ide o udelenie absolutória za rok 2013 pre komisiu, eh, na tom som pracovala aj ja a môžem ho s dobrým svedomím teda žiadať oň. Výbor pre kontrolu rozpočtu E, tu skôr signalizuje e, ťažkosti zo strany členských štátov. E, toto spomínam v mojej, v mojej práci a navrhujem aj možnosti riešenia. Prosím kolegov, aby neriedili zajtra text počas hlasovania, obzvlášť tých, ktorí sedia na krajoch tohto pléna, ktorí hovoria, že to tak robia v mene daňových poplatníkov. Musíme posilniť možnosť dohľadu komisie, o to som sa snažila. Komisia sa e, začala zaoberať e, intenzívne číslami členských štátov, ktoré e, tieto hlásia Bruselu. Regionálna politika jednoducho sa musí zmeniť. Už nemôžeme ďalej prikrášľovať situáciu v tejto oblasti. Poprosím vás, aby ste sa silnejšie zasadili za to, aby generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárskú, ale aj regionálnu politiku naozaj dostávali presnejšie správnejšie údaje. My už naozaj dlho žiadame o toto. Keď sa príjme návrh uznesenia, komisia eh, bude mať posilnenejšie postavenie voči členským štátom, keď bude žiadať o lepšie kontroly a lepšie výsledky. Takže eh, toľko môj apel. A je dobré, že e, väčšina výboru e, zamietla určité návrhy. Žiadam o to a aj o zopakovanie zajtra, pretože tieto návrhy by iba zriedili e, náš návrh. My klademe dôraz na spoločné riadenie v tejto správe. stráviť 40 e, e, rokov na púšti je neakceptovateľné, ale treba si uvedomiť, že podvody ostávajú podvody. Máme tu návrh zelených a SND, e, ktorý vytvára väčší tlak na rozpočet vraj teda bolo, potre, e, e, bolo, bolo nutné teraz znížiť na polovicu e, pomoc sírským novorodencom. Naozaj sa treba zaoberať touto témou presne. Ja som neutrálna v tejto otázke, nie som ani na jednej, ani na druhej strane, ale považujem za dôležité, aby sme sa venovali Eh, presne eh, tej situácie, aby sme vedeli, ako sa veci majú. Takže žiadna ideológia, ale eh, zostaňme na vecnej úrovni. A skupina, medzinárodná skupina riadenia sa týmto má zaoberať. Kolegium zatiaľ nerozhodlo o tomto, ale vládne tu silná dezinformácia tu v parlamente pretože sú tam e, silné prepojenia medzi e, ING, e, to, toto skupinou a vysokými zástupcami, na, teda zamestnancami, úradníkmi, a, ale je dobré, aby sme sa už touto cestou ďalej neuberali je dôležité, aby e, všetky časti komisie, ktoré sa naozaj veľmi usilovali počas celého, celého tohto postupu, e, nám pomáhať a poskytovať odpovede. Tým by som chcela poďakovať. Ďakujem za podporu aj e, všetkým tieňovým spravodajcom, aj spolupracovníkom z ostatných politických skupín. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani spravodajkynia Dlabajová. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážená pani e, m, viceprezidentka, vážený predseda Dvora auditorov, vážený prítomný. Pred schválením záverenou účtu Európskeho rozvojového fondu, pre ktorý som spravodajkňa, je možno pravá chvíľa zamyslieť sa nad tým, čo od tohto fondu očakávame. Jeho význam a dôležitosť sme si mohli pripomenúť nedávno pri ďalšej e, tragédii pri pobreží Lampedusy, pri diskusii o migračnej, rozvojovej a azylovej politike EÚ možno jasne nezaznelo, že tento fond je práve tým nástrojom, ktorý by mal prispieť k tomu, aby sa už nič podobné neopakovalo. Áno, od fondu očakávame hlavne využitie jeho obmedzených zdrojov pre konanie obrovskej chodoby v krajinách s neudržiteľným ekonomickým vývojom a tam, kde nefungujú verejné inštitúcie, sú to krajiny, kde, ma, kde sú politické a sociálne krízy. Ale tento fond nemôže tento stav úplne odstrániť, ale systematickou pomocou môže niektorým negatívnym javom zabrániť napríklad stúpajúca a životu nebezpečná migrácia obyvateľov do Európy. Pokiaľ ide o absolutórium tohto fondu, považujem ho za významné minimálne z troch dôvodov. Poprvé, vyhodnotenie doterajšieho fungovania, poučme sa z chyb a inšpirujme sa tým, čo sa podarilo. Druhý dôvod. Potreba stanoviť priority fondu vzhľadom na meniace sa potreby rozvojového sveta vo vzťahu k EÚ. A tretí dôvod. Naše odporúčania pre ďalšie fungovanie fondu v ďalšom časovom horizonte. Samozrejme, vždy, aby bol efektívny a transparentný. Máme veľa skúseností a postrehov o tom, ako tento systém podpory fungoval doteraz. Myslím, že musíme opustiť od určitých stereotypov, hlavne pokiaľ ide o rizika v krajinách príjemcov. Riziko bolo považované za dané a tomu zodpovedala aj vysoká miera chybovosti projektov a neprinášali požadovaný efekt. Monitorovací aj kontrolný systém e, neviedol vždy k zisteniu nedostatkov. Aj napriek tejto uh, podpore nešlo vždy o optimálny stav, preto sú potrebné nasledujúce kroky. Vyhodnoťme spoločne nastavené strategické priority tohto fondu. Zamerajme sa na naozaj dôležité oblasti, kde budeme realizovať ďalšie projekty na podporu podnikania, rozvoja infraštruktúr alebo riešenie naliavy sociálnych záležitostí. Na to je potrebné výrazne znížiť mieru chybovosti, sa, orientovať sa na obsahové priority a voliť také nástroje a projektový manažment, ktoré povedú k cieľu. Pri realizácii musíme e, si všímať, aké sú rozdiely medzi rozvojovými krajinami a rozvinutými. Nemôžeme sa spoliehať len na lokálnych sprostredkovateľov, ale nie je možné prebrať úplne európsku prax. Ekonomické a politické dôvody treba vyvážiť. Našou povinnosťou je aj sledovať efektivitu finančných nástrojov. Prostriedky tohto e, fondu treba chápať ako návratnú investíciu a nie ako darček od bohatého európskeho stríčka. Zhodujeme sa na tom, že potrebujeme precízne prihľad na strategické definovanie priorít, ktoré budú zodpovedať skutočným aktuálnym potrebám. Využitie moderných finančných nástrojov posilní transparentnosť a efektívnosť. Odporúčame funkčný systém správy, monitoringu a kontroly a odporúčame, aby Európsky rozvojový fond bol integrálnou súčasťou rozpočtu EÚ. Potom budeme môcť využívať prostriedky okamžite a rýchlo pomáhať tam, kde to naliehavé je potrebné. Ďakujem všetkým tieňovým za spoluprácu a tiež za úžasnú spoluprácu aj dvoru auditorov. Uh, Ďalším rečníkom je ďalší spravodajca, pán Parňov. Pani predsedajúca, vážený prítomný, ja ako spravodajca pre absolutórium Európskeho parlamentu za rok 2013. Mojím prvým cieľom bolo, že verejné financie od daňových poplatníkov sa využívajú v parlamente čo najlepšie. Spravodajcovia ma podporili v tejto úlohe a ja všetkým tieňovým e, ďakujem. V tejto kríze musíme podporiť európskych občanov a ukázať im, že sme schopní vylepšiť na všetkých možných úrovniach účinnosť práce EP. Európsky parlament musí pokračovať vo svojom úsilí, aby kvalita a účinnosť riadenia e, verejných financií sa mohli vylepšovať. Preto v mojej správe žiadam, aby sa vyvinulo dodatočné úsilie v takej oblasti, ako je posilnenie kontrol pri nábore miestnych asistentov, počet miestnych asistentov na poslanca sa um, um, líšil od 0 po 43 v roku 2013 uh, platby subvencií skupinám návštevníkov obvykle hm, v hotovosti 23%, a len 23, väčšina hm, to bolo v hotovosti a len minimum bankovými prevodmi, potom aj e, zvýšenie administratívnych výdavkov personálu o 7% v roku 2013 Musíme viacej používať videokonferencie a nie nákladné presuny. Aj treba ísť ďalej v parite. Parita pre zodpovedné funkcie v správy EP ženy predstavujú len 49 e, šéf d'unité a 30 generálnych riaditeľov a tak ďalej. Treba vylepšiť e, a dosiahnuť lepšiu dohodu v spoločnom riadení aby sa zdieľali napríklad náklady na Európsky dom histórie a podobne, vylepšiť e, e, transfer informácií dvoru auditorov o, to, o štatúte akreditovaných asistentov a tak ďalej. Treba uznať úspech našej administratívy a preto oceňujem efektívnu aplikáciu dočasných opatrení pri e, E, tom, že sa dočasne zakázalo náborovať asistentov z rodinných príslušníkov. Rovnako otázky týkajúce sa s cestovnými výdavkami pre poslancov, čo prinieslo úspory. Oceňujeme úspory v generálnom riaditeľstve DŽ Inte 25 miliónov eur v roku 2013. Zníženie mm, rozpočtu Európa o 8 miliónov eur 5 miliónov v roku 2014, tým, že sa ale zvýšil počet konzultovaných videí. Ten počet videí prešiel z 53 tisíc na 100 tisíc. Ocenujeme dobrú prípravu kontraktov 1100 a 1700 akreditovaných asistentov. Treba tiež upozorniť na efektívnosť programu e, Paperless my si myslíme, že je skutočne veľkým e, pozitívom. Zajtra podporím pozmeňujúce návrhy, ktoré žiadajú viacej transparentnosti vo všeobecných výdavkoch pre poslancov. Je to pozmeňovací návrh EPP a socialistov a demokratov, ale viem, že aj iné politické skupiny ho podporujú, hlavne ALDE. a oceňujem, že zajtra e, budem obajovať posilnenú kontrolu, ale musím byť proti pozmeňovacím návrhom, ktoré žiadajú jednotné sídlo, ktoré žiadajú jednotné sídlo Európskeho parlamentu. To je to, čo som vám chcel povedať touto správou. Ďakujem. Pán Čarnecký, nech sa páči. Pani przewodniczący parlamentu, pani wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, mám 6 minút. Asi to bude najdlhší prejav, ktorý som kedy mal, ale máme veľa vecí, o ktorých treba hovoriť, pretože tu budeme vyhodnocovať to, ako hlavné inštitúcie, vrátane agentúr kontrolujú svoje financie. Toto je veľmi zaujímavé pre európskych daňových poplatníkov a pokiaľ ide o Európsku radu, musíme opätovne dochádzať k záveru, že rada nie je ochotná spolupracovať s parlamentom v tejto oblasti. A ja si myslím, že jednoducho parlament, rada musí spolupracovať pri absolutóriu, pretože každý musí mať rovnaké zaobchádzanie. Nie tak ako u Orvela v, v jeho diele Zvieracia farma, lebo tam boli zvieratá, ktorí boli rovnejšie ako ostatné. Keď sa to prevedie na európske inštitúcie, tak e, ten, kto tu je ten rovnejší, zdá sa, že je rada. A tomu tak nie je, pretože mali sme tu pred minule e, belgického predsedu rady, teraz máme Poliaka, ale bohužiaľ zmeny zatiaľ nenastali. Nemecký generálny tajomník opúšťa, nás budeme mať dánskeho, dánskú náhradu, takže uvidíme, čo bude potom. Takže uvidíme, aké otázky budú, a uvidíme, aké tu budú dokumenty. Takže treba povedať, že tieto postupy sú príliš dlhé, potrebujeme väčšie synergie. Geografické vyváženie, pretože nové členské štáty, ktoré prišli po roku eh, 2004, sú jednoducho členskými štátmi druhej triedy. aj napríklad v Európskej e, VSVČ. E Nové členské štáty ako aj Polsko, ale nemôžu byť, e, nemôžu sa s nimi takto zaobchádzať. Je to neakceptovateľné. Máme menej zástupcov, majú nižšie pozície než zástupcovia členských štátov. A pokiaľ ide o dvor auditorov, musíme zlepšiť ich možnosť kontroly, zabezpečiť ešte väčšiu flexibilitu a čas na prípravu osobitných správ by sa mal skrátiť. Pokiaľ ide o SVČ, máme tam veľa pozícií na vysokej úrovni. To by sa malo zrevidovať. A Chceme, aby sa proces rozhodovania zjednodušil. Nie je jasné, akú zodpovednosť majú. A opäť dôležitá je geografická vyváženosť a otvorené dvere voči novým členským štátom, pokiaľ ide o e, pozície. A pokiaľ ide o tých 32 agentúr, Európsky e, inštitút pre inovácie a technológie, taký istý problém ako minulý rok. E, nejako sa tam nezmenila situácia. Dvor auditorov zhodnotil, že kvalita certifikátov nebola dostatočná napriek skutočnosti, že EIT mal eh, eh, príslušné eh, teda inštrukcie. Treba zvýšiť efektivitu, treba to povedať jasne. A pokiaľ ide teda o EIT tento musel zrušiť určité dohody, a bolo treba už tie prostriedky nahradiť. A e, niektoré e, spoločné e, podniky, alebo napríklad Artemis či Eniak, Eniak, teda sú to spoločné podniky Eh, ktoré sa zlúčili minulý rok. Problém fungovania týchto auditov, vnútorných kontrol a implementácie ich rozpočtu tu pretrváva. A potom eh, lekársky eh, sektor po druhý rok tu v príslušnej agentúre ostáva e, problém, chybovosť nad 2 e, Ja dúfam, že e, sa teraz situácia čoskoro zvráti. Ďakujem. Na 4 minúty má teraz slovo ďalší spravodajca, pán Wittstens. Ďakujem pekne. Ďakujem. Um, predsedovi dvora auditorov, všetkým prítomným. Ja som tieňovým spravodajcom pre niektoré z týchto správ o absolutóriu. Rád by som poďakoval komisii a spravodajcom za uh, všetku tú prácu. Myslím, že máme nový spôsob, ako objektívne vyhodnocovať problémy účtovníctva v komisii a sme veľmi šťastní, akú orientáciu vybral spravodajca aj vo výbore pre rozpočet a dúfam, že touto cestou pôjde zajtra pri hlasovaní aj celý parlament. Pokiaľ ide o samotné absolutórium Dvora auditorov. Chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorí konštruktívne pristupovali k tým oblastiam, kde bola určitá miera chybovosti, tešíme sa, že sme mohli prispieť k tejto správe. Niektoré problémy boli e, poukázané, ale dúfame, že z, e, zajtra naše hlasovanie dokáže, že výbor pre rozpočtovú kontrolu berie veci naozaj vážne. Pokiaľ ide o moje vlastné správy, chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili tejto práce. K Cezarovi tam nemám veľmi e, čo komentovať, nie sú tam nejaké veľké problémy. Súhlasím s udelením absolutorium k ďalším bodom. Tam by som očakával lepšie rokovanie e, v tom, akým spôsobom sa celá procedúra viedla. Ďakujem Alde a socialistom e, za spôsob, ako pristúpili k tomu a dúfam, že aj EPP príjme tie záruky, ktoré boli vytvorené v prípade ITERu. Tu v EP veľmi politicky hodnotíme, keď hovoríme práve o programe ITER v Kokobu, možno je tu určitá nekoherentnosť, keď vyhodnocujeme určité veci, ktoré nemáme veľmi radi, politicky v porovnaní s vecami, ktoré máme radi alebo nemáme. Našou hlavnou úlohou je sa ubezpečiť, že financie daňových poplatníkov sú využívané správne, a v zmysle politických rozhodnutí, ktoré sa prijali a keď prijímame tieto politické rozhodnutia, tak si musíme byť tiež istí, že sú dostatočne realizovateľné v rozpočte že nebudú nejakým spôsobom škrtané či e, negované pri absolutóriu, ale ja si myslím, že mandát prešiel rozumne a to sa odrazí aj v zajtrajších správach pri hlasovaní. Často žiaľ komisia e, k tomu maximu 2 chybovosti pre celý rozpočet E, kým sa toto kritérium a táto miera uchová, tak niektoré politické skupiny to nebudú môcť schváliť. E, vždy môžeme očakávať lepšie výsledky, ale kompromis sa dosiahol, je dobrý a sme radi, že sa nám ho podarilo dosiahnuť. Ďakujem teraz za radu. E, pán Reirs. Predstaviteľ komisie Ďakujem, pán e, predseda, pani podpredsednička Georgieva, vážení členovia parlamentu, pán predseda e, dvora auditorov, dámy a páni. 23. februára som mal e, tú čest predsedať odporúčania rady týkajúce sa udelenia absolutória pre Európsku komisiu k rozpočtu za rok 2013. V marci výbor sa rozhodol komisii udeliť absolutórium. Hlasovanie na pléne bude zajtra. Dúfam, že odrazí hlasovanie na výbore. E, som rád, že Európsky parlament a Rada v tejto veľmi dôležitej otázke e, sa zhodujú. Európsky parlament vo svojom návrhu udnesenia spomína viacero výhrad týkajúcich sa kvality finančného manažmentu EÚ, takisto aj rada vo svojich odporúčaniach indikuje, Eh, prekonanie určitých nedostatkov, ktoré je potrebné. Eh, obávame sa vysoké miery chybovosti pri eh, platbách, ktoré v roku 2013 dosiahli viac než 4,13 Rada ľutuje, že systém monitorovania a kontrol iba z časti zabezpečuje korektnosť podriadených platieb O no, väčšine prípadov orgán členských e, e, štátov e, teda mali, pri, mali možnosť skorigovať chyby. Pokiaľ ide o odhad chybovosti zo strany dvora auditorov, tu sa treba zaberať odstránením príčin a je potrebné implementovať e, odporúčania aj e, teda za e, predchádzajúce roky zo strany dvora auditorov. Keď sú zdroje obmedzené, je jasné, že rozpočtová disciplína, efektívne používanie zdrojov EÚ by mali byť naozaj kľúčovými. Správny finančný manažment je dôležitý nielen e, z dôvodu e, verejnej mienky, pretože máme povinnosť naozaj e, uplatňovať rozpočet v súlade s pravidlami. A všetky strany, ktoré využívajú fondy EÚ, ako aj členské štáty, musia prevziať svoju časť zodpovednosti. Rada eh, apeluje na eh, členské štáty, aby aj v budúcnosti eh, uplatňovali zlepšovanie kvality systému manažmentu, aby zabezpečovali, že budú vyvážené náklady na kontrolu a teda aj funkcia týchto kontrol. Je dôležité príjmať korektívne opatrenia včas, to je dôležité spomenúť. A potom e, e, manažment rozpočtu. Rada si myslí, že je potrebné mať tu e, e, jasné, včasné informácie týkajúce sa e, potrieb e, každoročných e, teda Potrebujeme e, tu mať dôveryhodnú predpoveď e, pladieb z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. E, práve teraz, keď sme začali nový e, viatročný finančný rámec, Komisia, Rada, Európsky parlament dávajú obzvlášť veľký dôraz na vytváranie e, právneho rámca, ktorý by e, vychádzal z výsledkov. Toto je dobrá preštosť pre nás všetkých, aby sme dosiahli efektívnejšie využívanie zdrojov EÚ. Samozrejme, rada si je vedomá toho, e, že pozitívny mediálny efekt nie, to, tohto E, teda nie je možný, ale je potrebné, aby komisia práv e, včas informovala o e, dosiahnutých výsledkoch, aby sme tieto informácie mohli použiť pri diskutovaní o ďalšom viadročnom finančnom rámci. Rada je pripravená konštruktívne sa zúčastňovať všetkých diskusí na tom, ako zlepšovať implementáciu rozpočtu EÚ. Dámy a páni, vážení členovia parlamentu, ďakujem za pozornosť și o rog acum pe doamna comisar Georgieva, pe care o salut cu plăcere. A teraz by som chcel poprosiť komisárku Georgievu, aby sa uh, e, ujela slova. Minister Rice, President Caldeira. Vážený pán predsedajúci, vážení spravodajcovia, pán predseda, vážené poslankyne a poslanci. Stretávame sa tu pri hlavnej procedúre udelenia absolutória. Začalo to správou Európskeho dvora auditorov a potom prebehli ďalšie diskusie za komisie. Môžem jasne povedať, že udelenie absolutária eh, berieme veľmi vážne, keď pripravujeme svoje kontrolné systémy, keď vás informujeme o rôznych veciach alebo keď sme interpelovaní a bereme to vážne aj na politickej úrovni spoločne s ďalšími komisármi, aj s tými, ktorí sa zúčastnili rôznych výmen názorov, hlavne vo výbore pre rozpočet alebo v Kokobu. Naozaj to všetko berieme veľmi vážne. Vieme, že hlasovanie na rade a vo výbore pre rozpočet, e, ktoré udelilo absolutórium. Berieme to e, ako povzbudenie pre mňa aj pre celý personál a ja dúfam, že zajtra to vaše hlasovanie odporúči absolutórium za komisiu. Plnenie rozpočtu vychádza z niekoľko stavebných kameňov, výber projektov, zverejňovanie ponukových riadení, podpis zmluv, overovanie platobných nárokov transfer um, veľkého množstva platieb. Je to veľmi dlhý proces a zajtra neskončí, hoci tie účty za rok 2013 budú uzavreté. Správa pani Gresle aj Európskeho dvora auditorov nám dáva obraz, kde sú veci aj pozitívne, teda udelilo sa absolutorium, účty boli schválené a že nie je tam významná miera chybovosti a že aj v minulom roku sa chybovosť znížila, ale neberieme to ako niečo, na čo sa môžeme sústrediť, ale sa budeme sústreďovať na veci, kde máme pracovať lepšie a viac viac a lepšie máme dodržiavať pravidlá, hlavne v oblasti vzdielaného riadenia. Áno, poľnohospodárstvo a súdržnosť, to spravodajcovia povedali, e, musia tam byť kontroly zo strany aj členských štátov, aby sa e, chyby zistili už v skorej fáze, aby sme sa nedostali do tej fáze, že musíme pozastavovať platby. Na strane komisie Vidíme e, náš cieľ ako ochrana rozpočtu pred podvodmi. Hovorili sme aj o správe Makovej, o e, zriadení úradu Európskeho žalobcu. Ja som čiastočne za to zodpovedná tiež. Je to úrad, ktorý má zabezpeč- e, za, zabrániť podvodom a ktorý by mal aj odrádzať od zlého zaobchádzania s rozpočtovými prostriedkami. Samozrejme, aj tu môžeme um, veci vylepšiť, ako lepšie chrániť financie daňových poplatníkov. Komisia pána Junkera sa sústredí na štyri kritické body. Poprvé, zjednodušenie pravidel, aby boli jednoduchšie, ľahšie použiteľné, ľahšie kontrolovateľné a tým bude aj nižšia chybovosť Európsky dvor auditorov jasne povedal, že jednoduchšie pravidla znamenajú aj menej chyb. Tento rok budeme pokračovať už v nastúpenej práci. Budeme vás informovať o aktualizovaných hodnotiacich správach, ktoré sa týkajú aj zjednodušenia, aby ste videli, čo sme dosiahli a čo ešte chceme dosiahnuť. Zjednodušenie je potrebné aj vo vzťahu druhého cieľa, teda zvýšenie nákladovej účinnosti správnych a kontrolných systémov Teraz vynakladáme 2 až 7 celkových nákladov na kontrolné systémy, ale my chceme, aby tie kontroly boli účinné a chceme sa zamyslieť nad tým, ako čo najlepšie využiť financie a e, peniaze daňových poplatníkov a s tým súvisí tretí bod, stále ďalej zlepšovať spolahlivosť a vierohodnosť hlavne tých informácií, ktoré dostávame od členských štátov, aby sme zaručili, že naozaj budeme používať to hlavné odporúčanie Dvora auditorov, teda jednotný auditný, auditný reťazec, aby nebolo zbytočne veľa auditov. Rovnako potrebujeme vnútroštátne vyhlásenia. Štvrtá priorita. Je dôležité brať do úvahy aj to, že celá séria projektov je na viacero rokov, teda majú viacročný charakter v minulých piatich rokoch sme brali do úvahy aj to, že že sme riešili rôzne problémové veci a v roku 2015 sa otvorilo asi 265 prípadov, ktoré predstavujú asi výšku 5 miliard eur. Ďalšie programovacie obdobie VFR Počula som od vás aj od pána ministra, že sa musíme sústrediť na plnenie pravidel, ale podľa mňa ešte viacej máme. Musíme sústrediť na to, čo dostanú daňoví poplatníci za svoje peniaze. Lepšie využitie rezervy, hlavne tú výkonnostnú rezervu, využiť makroekonomickú podmienenosť, to sú tie naše stavebné bloky na to, aby sme postavili rozpočet, ktorý prinesie maximálnu možnú pridanú hodnotu pre našich občanov. Chceme, aby sa európsky rozpočet sústredil na výsledky, to je súčasť nášho programu. A tiež sa teším na novú medziskupinu, ktorá má zlepšiť plnenie rozpočtu. Ospravedlňujem sa, že prekračujem rečnícky čas. Záverom. Veľmi rada budem spolupracovať tak s EP, ako aj s radov, aj s e, dvorom auditorov, aby na nás boli naši občania pyšní, aby boli pyšní na to, čo tu robíme. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz dostane slovo Silva Caldera za účtovný dvor. Nech sa páči. Vážení poslanci, vážený pán predseda, vážený pán predseda rady, vážená pani komisárka, ďakujem parlamentu za túto príležitosť vyjadriť sa pri tejto mimoriadnej príležitosti, kde začíname dôležitú diskusiu, ktorá vlastne uzatvorí e, absolutórium rok 2013. Takisto by som chcel zablahoželať všetkým spravodajcom, za ich správy, predovšetkým pokiaľ ide o výbor pre rozpočtovú kontrolu. Je to skutočne veľmi uspokojujúce pre nás na účtovnom dvore, dvore auditorov a všetky, pre všetkých nás, ktorí tam pracujeme, že vidíme takéto extenzívne využívanie a dobré využívanie tej práce, ktorú sme my poskytli v tejto oblasti. Posledný rok obdobia bol rok 2013. Ten sa uberal takou cestou ako predchádzajúce roky. Účty Európskej únie za tento rok boli spolahlivé, ako na to poukázala pani komisárka Georgieva. Ale príliš veľa platieb, hoci správne zaznačených a zúčtovaných, predsa len nemali byť vyplatené, pretože jednoducho neplnili, nesplnili podmienky na to, aby boli vyplatené. Toto je teda oblasť, kde my musíme pracovať, pretože tu je priestor na zlepšenie na úrovni tej, toho reťazca z európskej zodpovednosti. To znamená, od tých, ktorí rozhodujú, tie rozhodnutia musia eh, ísť ruka v ruke s tým, že jednoducho tie systémy sú efektívne. Takže bolo by sa dalo urobiť viac aj zo strany národných úradov v členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za tento primárne kontroly a management, Predovšetkým preto, že máme k dispozícii informácie v takom zmysle, že jednoducho platby musia splňať všetky pravidlá. A Európska komisia takisto môže ďalej zlepšiť Eh, informácie, pokiaľ ide o predkladanie správ na európskej úrovni, pokiaľ ide o očakávané chybo, chyby a úpravy. Toto sú dva prvky, kde si myslíme, že by sme sa mohli zlepšiť. Ale, ako to tu už bolo zdôraznené, tá naliehavá potreba, ktorú tu máme, je tá, aby sme zlepšili informovanosť ohľadne výsledkov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť a toto je taký symptomatický problém, pokiaľ ide o rozpočtový systém v Európskej únii. Musíme venovať väčšiu pozornosť výsledkom, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť z tých financií, ktoré máme na úrovni Európskej únie. A toto je ten kľúčový signál, ktorý by som chcel zdôrazniť opätovne dnes. A toto je dôležité práve preto, že začíname nové finančné rámcové obdobie, Máme tu nové systémy pre roky 2014 až 2020 a opätovne je to tu príležitosť na to, aby sme tieto záležitosti od samého začiatku urobili správne, aby sme posilnili ten reťazec zodpovednosti Európskej únie. A ja si myslím, že tu musíme uvítať predovšetkým plány, ktoré zverejnila komisia na to, aby sme podporili takúto výkonnostnú kultúru v Európskej únie, pokiaľ ide o finančný manažment. Musíme venovať e, pozornosť, aby táto kultúra vychádzala zo záväzkov, zo všetkých manažmentových úrovní, na to, aby sme dosiahli patričné výsledky. To si takisto vyžaduje, aby boli jasne stanovené ciele, jasne efektívne stimuly na to, aby sme tieto ciele dosiahli. Pán predseda, na záver, my vieme, že tento parlament skutočne urobil veľa správ k absolutóriu, zapracoval veľa našich odporúčaní vo viacerých záležitostiach, aj pokiaľ ide transparentnosť finančných nástrojov, predovšetkým tých, ktoré vlastne sú tu na to, aby financovali investície. Takže toto je takisto záležitosť, ktorú sme my v našom stanovisku k Junckerovému plánu predložili. Vážený pán predseda, dámy a páni, Európska únia e, potrebuje výsledky. Musíme sa sústrediť predovšetkým na to, aby financie boli vynakladané tak, ako majú byť vážený pán predseda, budeme spolupracovať s vašou inštitúciou, parlamentom, na to, aby sme najlepšie využívali finančné prostriedky našich občanov v prospech ich budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo predstaviteľ, dostanú slovo predstaviteľia výborov, každý dostane minútu. Poprosím vás, držte sa tej minúty a ako prvá dostane slovo pani Jatemaki za AFET. Máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa vyjadrujem v mene AFETu. Sú tu dva body, ktorým sa chcem venovať. Poprvé, pokiaľ ide o efektívnosť nákladov na jednej strane a potom, pokiaľ ide o opatrenia, ako finančné prostriedky Európskej únie a členských štátov môžeme šetriť na to, aby sme urobili všetko preto, aby tu bola určitá protihodnota za tieto financie, aby sme to jednoducho zabezpečili. Musíme, musíme jednoducho postupovať tak, že budeme šetriť naše peniaze. už nemáme služby konzultačné a tieto jednoducho musíme nakupovať od externých aktérov. A ďalšia vec, pokiaľ ide o SVČ. Aj tu sú určité problémy. My vieme, že problém spočíva v tom, že v tzv. starých veľkých členských štátoch že tam je oveľa viac e, štát, zamestnancov v porovnaní s počtom obyvateľov a aj počet alebo podiel žien je relatívne nízky ale slúbili nám, že sa to napraví a zatiaľ ešte to jednoducho nebolo urobené. Ďakujem teraz DV, vážený pán predseda. Ja sa hlásim ako rozvojový politik, politik pre rozvojovú politiku v otázke, kde ide o humanitárnu pomoc. To sa týka napríklad utečenského táboru Tindu v Nigérii, a ja sa obávam, že ak e, túto správu podporíme, tak humanitárna pomoc Tindufe jednoducho sa zníži. Výbor pre kontrolu rozpočtu vychádza z prípadu z roku 2003. V roku 2007 už bol tento problém vyriešený. A každý rok sa teraz kontroluje, či opatrenia, ktoré my ako komisia sme urobili, či skutočne sú dobré. Počet poberajúcich túto podporu v Tindufe to je známe, e, to vedecká rada aj podporila. Bo obávam sa, že tá diskusia medzi Alžírskom a ďalšou krajinou jednoducho uškodí po humanitárnej pomoci tomuto táboru. Takže prosím vás, podporte e, pozmeňujúci návrh 27 zajtra pri hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem, teraz zostane slovo pán Böge. Máte minútu. Vážený pán predseda, dámy a páni, Výbor pre medzinárodný obchod pozitívne zistuje, že tá chybovosť v roku 2013 sa znížila. Takisto sme zistili, že 29 všetkých overených prípadov, pokiaľ je o zahraničnú pomoc, že tam boli určité chyby, predovšetkým pokiaľ ide o porušovanie procesov a jednoducho neboli tu ani vyplatené tieto, pomocné, tieto finančné prostriedky to, čo povedal účtovný dvor, pokiaľ ide o túto tematiku, pokiaľ ide o preferenčné obchodné dohody zo strany komisie, to sa musí brať vážne, avšak chýba tu ešte stále určité hodnotenie dopadov zo strany komisie. Podporujeme odporúčanie účtovného dvoru, pokiaľ ide o odstranenie týchto nedostatkov, pokiaľ ide o ex post evaluáciu a tu musíme apelovať na členské štáty, to je predsa ich zodpovednosť, tu sa musí zlepšiť a my považujeme za dôležité, aby všetky aktivity boli patričným spôsobom kontrolované. Zastávame sa za lepšiu koordináciu medzi jednotlivými aktérmi na to, aby sme posilnili náš rozpočet. Ďakujem. Pán Ferber. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia a kolegyne. Výbor Ekon sa samozrejme výlučne sústredil na tie tri dohľadové agentúry nad bankami, nad cennými papierami a v zásade vítame prácu týchto štruktúr, pretože sú veľmi dôležité preto, aby e, prispievali k jednotnosti aplikovaných pravidel v EÚ a aby bojovali proti fragmentácii finančných trhov na druhú stranu už kritizujeme, že všetky tieto tri dohľadové orgány, FASMA a ďalší, idú veľmi ďaleko vo svojej činnosti za rámec toho, na čo boli vytvorené a preto by som rád poprosila, aby sa tieto tri agentúry držali toho, čo majú od legislatívy za úlohu, teda od Rady parlamentu aj od komisie Myslím si, že je v záujme nás všetkých, aby sme to zabezpečili a dúfam preto, že poznámky výboru EKON sa eh, pozitívne odhlasujú. A teraz má slovo eh, za Apple pani Harkin. Nech sa páči. Ďakujem, ja by som poďakovala pánovi Čarneckému, že väčšinu mojich námetov začlenil do kompromisov a Ide o väčšinu týchto návrhov. Ešte niektoré menšie otázky ako v absolutóriu, e, ako sú konflikty zaujímav a tak ďalej, nie sú vyriešené, ale dosiahol sa pokrok aj vo vnútorných auditoch. E, tiež sa urobil pokrok v tom, e, ako ide o aplikáciu prístupu komisie pri decentralizovaných agentúrach. Cestovná mapa môže uľahčiť aplikáciu kultúry výsledkov, tak ako to povedal pán Kaldejar. Kaldejra mm, správa Dvora auditorov v oblasti zamestnanosti, a teda MPL sa spomína, že sa znížila chybovosť z viac ako troch na 2, niečo percent, ale dúfame, že tieto um, um, miery sa budú ešte znižovať. A teraz pán Lavia. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja ako spravodajca pre absolutórium v mene MV by som sa venoval k ročnému absol- absolutóriu 2013 štyroch agentúr, ktoré spadajú do našej kompetencie pokiaľ ide o implementáciu, ako aj správne riadenie zdrojov týchto agentúr, e, máme pozitívne stanovisko. Chceli že Európska agentúra pre životné prostredie sme pozitívne ocenili, že majú globálnu stratégiu v oblasti riadenia a prevencie konfliktov záujmov pre sa oceňujeme úsilie v oblasti riadenia a zabránenia konfliktu záujmov a tiež zvýšeniu transparentnosti vo všetkých sektoroch tak v interných ako aj externých auditoch v ECDC sme tiež ocenili ich pozitívny postup, aj to, čo urobili na základe predchádzajúceho vyhodnotenia a správy dvoru auditorov. Ďakujem za dopravu na dve minúty pán Pirisky. Vážený pán predseda, my vítame implementáciu tejto miery a to, že tá chybovosť je pod 2% pre všetky programy. Predsa len máme obavy, že pokiaľ ide o výskum, táto chybovosť zostane nad 2% a že pokiaľ ide o pravidla pre verejné obstarávanie, že to bude aj naďalej problém. Ďalej, pokiaľ ide o transparentnosť, máme pocit, že komisia má zverejniť výročný zoznam transportových projekt, dopravných projektov spolufinancovaných zo strany únie, kde bude jasne stanovené množstvo peňazí pre každý projekt. Takisto, to, takisto zabezpečíme silné synergie pre koordináciu medzi jednotlivými zdrojmi európskych financí, na to, aby sme sa vyhli nejakým duplikáciám a zabezpečili efektívne uh, využívanie, efektívne využívanie týchto peňazí. Vážený pán predseda, treba však povedať, že pokiaľ ide o tento návrh ohľadne absolutória, zdá sa, že sú tu určité kritické momenty a, a tie príklady, ktoré sú tu obsiahnuté, sú jednoducho absolútne zaujaté a nevyvážené a hrá to v prospech euroskeptikov napríklad v neprospech Bulharsku, ktorá, ktoré je takisto jedným z štátov, ktoré sú menej zvýhodnené. Spôsob čerpania finančných prostriedkov je charakterizovaný ničím iným, pokiaľ ide o naše krajinu, ako keby to boli iba fiaska a dobré výsledky, kde sme dosiahli určitý progres, tieto boli úmyselne znevažené. A preto je v záujme európskych občanov, aby sme urobili práve opačnú vec, aby sme mali objektívny prístup, vyvážený, e, takýto prístup zo strany socialistov a demokratov. A hoci nie som sklamaný s tým, čo povedala pani Gressler, pretože podporila naše dva návrhy. Ďakujem pani uh, e, Mihajlova za regi, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička komisie, Vážený pán predseda audit, dvoru auditorov, zúčastnila som sa dnes tejto diskusie ohľadne absolutória ako predsednička výboru REGI a spravodajkyňa patričného problému. A ja gratulujem pani Gresle za to, že tu máme takéto priame zacielenie v tejto správe. Chcela by som povedať, že som rada, že niektoré z tých návrhov výboru REGI našli miesto v tejto správe. Sústredíme sa tu na vytvorenie kultúry, ktorá by vychádzala z výsledkov Eh, efektívnosti, účinnosti a dopadu na koheznú politiku. My sa veľmi tešíme, že auditor, dvor auditorov ako aj komisia zmyšľajú v rovnakých intenciách. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že eh, to zastavenie platieb môže mať spätný zlý dopad. Ďakujem pekne a teraz za Agri dostane slovo pán Jar, máte minútu. Vážený pán predseda, náš výbor sa zúčastnil primárne na tomto procese, pretože nechceme ignorovať odporúčania dvoru auditorov. To má priamy vplyv na našu politickú prácu. Máme tu krátke pripomienky a apelujem za to, aby sme mali jednotný systém, pokiaľ ide o e, tú chybovosť, pretože táto chybovosť jednoducho sa medzi jednotlivými inštitúciami líši a vedie to k určitému chaosu politickému. Po druhé, taká zvýšená miera chybovosti, ktorú vlastne očakávame aj v oblasti poľnohospodárstva súvisí s, s byrokraciou, Máme tu viaceré chyby, ktoré vlastne súvisia s tými, ktorí tie peniaze poberajú. Niektoré sú chyby spôsobené v framotnom systéme a pokiaľ ide o e, tie informácie, ktoré dostávame z členských štátov, tie sú jednoducho, nedá sa na ne spolahnuť, pretože jednoducho musela komisia v minulosti tieto informácie naprávať. Ďakujem pekne. A teraz za výbor pre výborov dostane slovo pán Kadek. Máte minútu. Pán predsedajúci, pani komisárka, rád by som pripomenul dôležitú úlohu Európskej agentúry pre kontrolu rybolovu vo Vigu. Má dôležitú úlohu pri kontrole realizácie spoločnej európskej rybolovnej politiky. Agentúra mala veľmi dobré výsledky v dohľade od vytvorenia, zabezpečuje koordináciu a realizáciu kontrolných aktivít vo všetkých členských štátov. Som spokojní s vyhlásením Dvora auditorov, pokiaľ ide o výročnú uzávierku za rok 2013 agentúry. Gratulujem tejto agentúre, k, má veľmi dobrú mieru plnenia e, záväzkov 98% a tiež vysoké percenta plnenia platieb. Je tam 90 plnenia presunutých e, prostriedkov. Z týchto dôvodov som sa rozhodol že udelím absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre rybolov. Pentru Comisia pentru Cultură, e, domnul... Ďakujem a teraz za výbor pre kultúry dostane slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, hovorí pán Maura Barandaran. So spokojením konštatujem, že tento rok absolutórium a plnenie účtov pre Erasmus Plus a Kreatívna Európa bolo 100% plnenie, ale e, v súvislosti s ostatnými programami vo výbore kultúry, hlavne Európa pre občanov. To je priame prepojenie medzi EÚ a občanmi pri podpore petícií a občianských práv má veľmi nízku mieru plnenia. Rovnako ako sa spomína správe Eurobarometra so znepokojením vidíme, ako verejný rozpočet určený na ochranu kultúrneho dedičstva zaznamenávajú významný pokles v EÚ, preto je potrebné posilniť EÚ nástroje, ktoré majú podporovať Európsky kultúrny program. Ďakujem. Ďakujem. Comisia de Libertăți Civile, doamna Libe, pani Guillaume, na jednu minútu, nech sa páči, ďakujem, pán predsedajúci. Každoročne dvor auditorov podrobne prešiel aktivitu agentúr vzhľadom na absolutorium e, neprináša veľkú, veľké nadšenie, ale e, tento proces má e, veľký politický význam aj v priestore bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. E, miera alebo percento rozpočtu týchto agentúr je relatívne nízka. Tieto agentúry majú veľký vplyv na realizáciu politik a aplikáciu programov a sú dôležité pre každodenný život našich občanov. Pre rozpočet týchto agentúr je bilancia pozitívna existuje vylepšenie v porovnaní s minulým rokom. Treba vyzývať agentúry, aby zlepšili rozpočtové plánovanie, transparentnosť fungovania a optimálne využívanie rozpočtu. Mulțumim. Pentru comisia din... Za výbor FAM pani Dona Garcia Perez na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Rodová rovnosť je základný princíp EÚ a musí to byť priorita vo všetkých realizovaných politikách a aj pri rozpočtovom absolutóriu vo výbore FAM už dlho času žiadame potrebu, aby existovali dopadové štúdie o tom, ako realizácia jednotlivých programov a projektov EÚ dosahujú rodovú rovnosť medzi mužmi a ženami v EÚ. Vo všetkých nástrojoch EÚ, ktoré sú určené kohezným fondom, Európskemu sociálnemu fondu a všetkým tým programom, ktoré spolupracujú s organizáciami v tejto oblasti. Veľmi pozitívne oceňujeme rozpočtové plnenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Ehm, tento inštitút musíme posilniť, podnietiť aby sme mali viacej štúdí tohto typu. A grupurile politice, domnul Pieper, un minut. A politické skupiny, pán Pieper, nech sa páči za EPP. Ďakujem. Ja som si vymenil miesta. Pokiaľ ide o komisiu, ďakujem pani Gresle za túto dobrú správu, ktorá sa venuje týmto dôležitým bodom. Ako bývalý spravodajca sa teším, že Jednoducho je tu väčšia zodpovednosť, ktorú vlastne musia na seba prevziať členské štáty, pokiaľ ide o spätné vyplácanie peňazí. Pozrime sa na Francúzsko a polnohospodárstvo. výdavky však sú našim problémom a komisia musí jasne povedať, ktoré údaje potrebuje zo strany členských štátov a musí sa venovať tým štátom, ktoré majú problémy, ale nie všetky pravi- krajiny si zaslúžia prísne pravidlá sú tu aj pozitívne signály, pokiaľ ide management budova, pokiaľ ide šetrenie e, nákladov, ale potrebujeme väčšiu transparentnosť. Pokiaľ ide o personálny rozvoj a výdavky, tu máme určité výdavky, ktoré súvisia s lehotami, ale sú tu aj náklady pre naše najlepšie projekty, tieto treba lepšie hodnotiť, napríklad dom dejín alebo cena lux. To musíme presi premyslieť a prekontrolovať, to očakávajú naši občania a my to držíme aj našemu politickému poslaniu. Ďakujem pekne. Teraz pani Ajela, máte dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem poďakovať pánovi predsedovi Kalderovi. Takýmto spôsobom dvor auditorov podrobne sleduje, ako prebieha udelovanie absolutórium aby e, európsky občania videli, že stále znižujúci sa európsky rozpočet sa využíva čím ďalej, tým lepšie. Pán Rier z rady tu je, tešíme sa tomu, hoci nezdielame názory e, na absolutórium, ale ja dúfam, že jedného dňa sa zhodneme. A srdečne tiež vítam komisárku Georgievu, ktorá v tomto procese absolutória spolupracovala a bude veľkou pomocou pre svoju e, konštruktívnu prácu. Absolutórium eh, rok 2013 bolo zložitý a jednoduchý. Zároveň bolo potrebné udeliť absolutórium komisii, ktorá už neexistuje komisii absolutória. Eh, sú vytvorené nové systémy, bolo treba urobiť bilanciu, vyjadriť obavy, uznať pokrok a urobiť potrebné odporúčania pre novú komisiu pána Junckera. Vychádzala som z mandátu pani Gresle eh, ako predsedkynia Kokobu aj moja politická skupina eh, sme išli týmto smerom a snažili sme sa eh, priblížiť názory, aby sme mali nezávislú a vyrovnanú správu. Snažili sme sa, ale videli sme, že ako keby sa hľadali nejakí obetní baránkovia, ktorí sú obvykle tí najzraniteľnejší a v tomto prípade sú to obyvatelia eh, v Tindufe, teda obyvatelia Sahary a utečeneckých táborov a zistili sme, že pani Gresle bola ochotná zdôvodňovať a vysvetliť riziko viacej ako 2 pre sektor výskumu a vývoja. Našťastie sa nám to podarilo vo výbore zastaviť, preto musím so smutkom skonštatovať, že použitie správ OLAFu tak ako ich použila spravodajkyania, nebolo veľmi príkladné a dúfam, že v budúcnosti sa to nebude opakovať. Pán Kelmel na minútu. Dank, Herr Ďakujem, pán predseda. Rozpočet EÚ eh, podľa konštatovania eh, dvora auditorov bol do veľkej miery správne uplatený. Eh, za to ďakujeme všetkým zamestnancom EÚ. Ďakujeme aj e, dvoru auditorov za jeho kontrolu. Pre nás je e, práve táto kontrola veľmi dôležitá. Je potrebné, aby rozpočet bol vynakladaný iba na tie najnutnejšie e, úlohy a to naozaj úsporne. Je dôležitá subsidiarita. Nie vždy sa to všetko správne uplatňuje a Máme eh, čoraz viac úloh na úrovni EÚ, ktoré by nemusel vykonávať táto, ale bolo by lepšie, keby ich robili členské štáty. Napríklad týchto viac než 40 agentúr. Pýtame sa, eh, musí to všetko robiť EÚ? Je to hospodárne? aby sme popri komisii pomali ešte aj agentúry, napríklad eh, Inštitút pre rodovú rovnosť. Pýtame sa, či je naozaj potrebný. Podľa nášho názoru nie. Domnul două minute. Ďakujem na dve pán Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau... Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, eh, dámy a páni eh, zo strany ALDE by som chcel vyjadriť vďaku odboru auditorov. Pre nás je veľmi dôležitý aj preto, aby sa znižovala miera chybovosti, eh, aby sa nepoukazovala, poukazovala, aby sme sa pozreli aj na otázku správy tie e, zásadné požiadavky e, ALD z minulosti, teda lepšia rozpočtová kontrola, e, tie komisia prevzala a s členskými štátmi aj pretavila do skutočnosti. Primali sa korektúry, aby sa lepšie mohli prostriedky vynakladať. 80 rozpočtu predsa len uplatňujú členské štáty. Prosíme komisiu, aby ďalej postúpila na tejto ceste, pretože miera chybovosti v niektorých oblastiach ako štrukturálna regionálna politika aj poľnohospodárska politika ešte e, ostáva vysoká a správy dvora auditorov ukazujú, že obzvlášť v členských štátoch je treba e, situáciu meniť, popracovať na zlepšení. Týmto apelujem na zástupcov členských štátov. E, dvor auditorov hovorí, že obzvlášť teda výberové konania sú komplikované, spôsob e, e, žiadania prostriedky pre mnohé organizácie, obzvlášť malé e, mimovládne, je spojený s veľkými ťažkosťami. My za preto žiadame o úsilie zjednodušovať rozpočet, aby sa aj znižovala miera byrokratickej záťaže. Lepšia rozpočtová kontrola si vyžaduje aj prepracovanie nášho rozpočtu a aby sme tu mali rozpočet organiz- e, sústredený na výsledky. A tu dúfam, že pani Georgie, vás plníte vaše sľuby a dostaneme konkrétne návrhy. Chceme, aby členské štáty e, e, pri paušalizácii realizovali zmeny. Aj to je dobrá cesta smerom k zmeni k zmene chybovosti. Ďakujem. Teraz má slovo pani Kári. Ďakujem, pán predsedajúci. Poďakovala by som kolegom z komisie, ktorí vypracovali kritické a vynikajúce správy. Tento rok bola vynikajúca spolupráca, hoci všetci sme sa na všetkom nezhodli, výsledok je dobrý. Tiež by som poďakovala dvoru auditorov za ich vynikajúce správy. Žiaľ, aj tento rok sú tu dôvody, aby sme boli kritickí, hlavne keď hovoríme o chybovosti, ktorá je stále ešte dosť vysoká niekde dosahuje až 4,7 a to je nepriateľné. Viaceré miliardy eur, ktoré sú pridelené alebo ktoré unikajú kvôli podvodom alebo chybám, to spôsobuje, že nemáme výsledky pre pracovné miesta, zamestnanosť alebo životné prostredie a preto musíme eh, eh, sledovať korene tohto problému Potrebujeme viacej demokracie, transparentnosti v EÚ. Hovorí sa o 7, 8, 9, 10, 11 percentách na, za rok 2013, e, ale e, vždy sa opakujú tie isté problémy pri e, účtoch. A takisto sa to stalo aj pri neudelení absolutória. Je škandálom, že rada nám zakazuje prístup k podstatným údajom a je nepochopiteľné, že oni sa odvolávajú na džentlmenskú dohodu z 50. rokov. Nemali by sme vážnejšie pristupovať k demokracii ožodvy e, v súčasnosti. E, e, musíme vyslať veľmi jasný signál. Predsa občania nemôžu chápať, že nemáme prístup k informáciám, musíme vedieť, akým spôsobom sa spravujú ich financie. Pán Stás, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Toto absolutórium, kolegovia, je posledným periódom finančného rámca VFR, ktorý skončil v roku 2013 a musíme sa z neho poučiť a vyvodiť určité závery. Chybovosť 4,7 v priemere je oveľa vyšší ako tie dve povolené percenta alebo dve priemerné percenta tam v tých politických oblastiach, kde je spoločné riadenie, tak v niektorých oblastiach je o 5,2 vyššie. Vieme všetci, že členské štáty vedeli veľmi dobre, že určité sumy nemali byť zaplatené. Súhlasím s pánom Kalderom, keď hovorí, že musíme proti tomu bojovať. Rovnako ako pani Gresle, to hovorí veľmi pekne vo svojej správe. Je rozhodujúce pripomenúť, členským štátom, že aj oni sú zodpovední tam, kde národní alebo regionálni ministri sú pri zdrojoch. My musíme nútiť, aby prijali svoju politickú zodpovednosť a konali e, pani Vali. Za 1,5 minúty pán Vali. Ďakujem, pán predsedajúci, udelenie absolutória. E, znovu sa tu poukazuje na e, vybuchnutie európskeho projektu za posledné roky. Bohužiaľ, tlmočníci počujú aj niekoho iného v mikrofone. 140 miliónov eur rozpočtu za rok 2013 je menej ako 1 európskeho rozpočtu, ale keď sa zdá sa, je to chrbtová kosť. A teraz e, celý tento organizmus padá. Pozrime sa, ako k tomu pristupujú politické strany. Keď sa pozrieme na škandalózne príspevky aj v EP, v 2013 politické strany dostali takmer 30 miliónov eur. Rozpočet politických strán a nadácií sa zvýšil o 160 od roku 2009 do 2015 bez odôvodnenia. Chceme podporiť toto absolutórium Myslíme si, že tieto fondy musia byť transparentnejšie riadené, aby e, sa využívali lepšie v takých programoch, ako si je inovácia a tak ďalej. Programy musia vytvárať nové pracovné miesta a nie rozvíjať neužitočné projekty. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom z Kokobu, aj predsedovi, ktorý jasne sa postavil proti korupcii a podvodom. Mnohé z týchto otázok, ktoré sú zachytené v správe, dúfame, že budú zrealizované. OK, domnul Negrescu. Súhlasíte s modrou kartou od pana Negresku, nech sa páči. Mikrofón, micro. Mike. Vorbiți foarte frumos despre partide politice ca și cum nu sunteți dintr-o... Hovoríte o politických uh, stranách, ako keby ste uh, E, neboli ich súčasťou, hovorí politických skupín, ako keby ste neboli súčasťou, hovoríte o vynakladaní európskych peňazí, ako keby ste nedávali, nedostávali plat tiež od Európskej únie. Musíme e, všetci spolupracovať aby sa e, tento rozpočet vynakladal lepšie a myslím, že nie je potrebné hovoriť populisticky, keď hovoríme o demokratických princípoch. Chcem len pripomenúť, e, e, že sme ako politické hnutie odmietli 40 e, miliónov eur. My sme naozaj hnutie, zbierame jednoducho financie od dobrovoľníkov, od občanov a toto je náš prvý impuls priblížiť politiku bližšie k občanom. Sú to aj iné možnosti financovania dokazujeme. Aj ako delegácia eh, Hnutia piatich hviezd eh, eh, nechceme byť súčasťou politických skupín a spôsob, ako sú financovanie, pretože sme presvedčení, že politika sa dá robiť aj inak. Pán Alios, udelenie absolutória musí vychádzať z toho, že sa riadenie rozpočtu v členských štátoch a v komisie spochybňovalo zdieľané riadenie a je tu aj podstata e, budúcnosti tohto procesu. Táto miera chybovosti nie je priateľná, či už ide o regionálnu politiku alebo koheznú politiku. Dvor auditorov poukazuje na, e, má seriózne obavy e, údaj, o údajoch z členských štátov. A vedomo sa niektoré chybné údaje dodávajú a systém teda nefunguje, pretože opakovanie neopravených chýb narúša tento systém a ukazuje na sklerozu tohto systému. Posledné podvody sa týkajú agentúr hlavne e, verejného obstarávania, obstarávania alebo konflikto záujmov niektorých expertov. Mohli by sme dosiahnuť objasnenie v IMŽ agentúra podľa vyšetrovania roku 2011 Mm, mala dostala 135 miliónov eur za posledné roky a OLAF ukazuje, e, je potrebná väčšia transparentnosť a väčšia, e, väčšie množstvo údajov. ďakujem pekne, pán Šmit. Pani Šmit, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Rozvojová pomoc závisí od rozvojového fondu, ktorá je financovaná podľa môjho názoru tu treba to celé zásadne premyslieť. Tá chybovosť, na ktorú tu bolo poukázané, je príliš vysoká. Keď jednoducho dávame peniaze najchudobnejším kútom sveta, aby sme pomohli ľuďom, musia aj tie vlády v tých krajinách niečo urobiť, aby splnili určité kritéria. Keď tomu tak nie je, tak jednoducho sa nemôžu tieto platby realizovať, pretože nie je možné, aby sa platilo a nedá sa realizovať to, čo v rámci e, nedá sa kontrolovať, čo sa vlastne za tieto peniaze a čo sa s nimi robí. Pokiaľ ide o záväzky, a e, ktoré sa vlastne dajú zúčtovať až po uplynutí tohto obdobia, um, tu sa ako keby nebrali do úvahy určité kritéria úspechu. To musíme kontrolovať prísnejšie. Takisto Európsky rozvojový fond potrebuje väčšiu flexibilitu na to, aby sme rýchlejšie mohli reagovať na katastrofy. Napríklad teraz tá utečenecká katastrofa pred Lampedúzou a katastrofa v Nepáli. Tam potrebujú títo ľudia našu pomoc. Nestačí, aby sa tu robili finančné injekcie a potom iba čakáme, že čo sa udeje. Potrebujeme špecifické projekty, ktoré budeme podporovať, ktorými vlastne ľuďom konkrétne pomôžeme, aby si títo vedeli pomôcť aj sami. Ďakujem. Teraz dostane slovo ďalší rečník, Liberac, pán Liberacký. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Hovoríme tu o absolutóriu za rok 2013. To je vlastne posledný rok predchádzajúceho obdobia a nesmieme zabúdať na to, že stará komisia tu už není teda nie je. A samozrejme to je dôležitý faktor, ktorý treba zohľadniť. A čo je najdôležitejšie, je predovšetkým využívanie finančných prostriedkov, ako aj tá miera chybovosti na úrovni 4 e, až 5 to je to, čo by sme si želali. A aké sú teda tie závery a tie ponaučenia z tej finančnej krízy, ktoré sme si zobrali? Myslím, že by sme potrebovali viac takýchto záverov a ponaučení. A pokiaľ ide o orientáciu na výkonnosť a výsledky, tu by sme mali verifikovať naše priority, ako ich implementujeme. A takisto by sme mali mať spoločnú metodológiu medzi e, dvorom auditorov a komisiou, pokiaľ ide o prípravu správ a pokiaľ ide o využívanie tých ukazovateľov Myslím, že metodológia dvoru auditorov by mala byť ocenená. Avšak čo sa nám páči v tejto správe, respektíve tá otázka nedostatku vyváženosti. Na jednej strane tu hovoríme o nedostatkoch, ale na druhej strane by sme mali takisto poukázať na to, kde sa urobili určité zlepšenia. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Ashworth, vážený pán predseda, pracujeme so zníženým MMF. Takže naša priorita musí byť, aby sme zabezpečili, že tie peniaze, ktoré máme, aby jednoducho priniesli výsledky. To znamená zmenu v prístupe a kultúre zo strany viacerých európskych inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za utrácanie peňazí. Tam, kde meriame výkony, to musíme merať predovšetkým tú pridanú hodnotu a hodnotu za peniaze. Pokázal na to aj audit a ja ďakujem auditorom za to, že zdôraznili potrebu väčšej transparentnosti, rozpočtovej disciplíny a plneniu pravidiel. Toto sa dá dosiahnuť tak, že parlament e, bude zhrávať väčšiu úlohu, pokiaľ ide o dohľad nad kvalitou. Ja sa chcem poďakovať a e, e, dvoru auditorov a chcel by som vyjadriť želanie, aby sme spolupracovali viac aby sme sa sústredili predovšetkým na výsledky, ktoré možno v rozpočet priniesť, aby sme lepšie si stanovovali priority, lepšie monitorovali, aby sme získali tú hodnotu za vynaložené peniaze. Ďakujem. Je tu jedna modrá kartička a ste ochotní ju akceptovať? Pán Darnos sa chce niečo spýtať? Ďakujem pekne za to, že ste akceptovali moju otázku. Pán Ashford, Súhlasíte, keď sme hovorili o rozpočte a rozpočtovej kontrole, správne ste na to poukázali, že tu máme určitú chybovosť, chybu, ktorá sa nedá premostiť medzi 11 členskými štátmi Európskej únie, ktoré platia, a 17 členskými štátmi Európskej únie, ktoré príjmajú peniaze. Táto hranica jednoducho sa nedá premostiť. Je tu konflikt záujmov a to sa nedá zvládnuť. Súhlasíte? ak trváte na takéto otázke, aby sme maximalizovali takéto rozdiely, tak sa nám nikdy nepodarí dosiahnuť Európsku ne 28 štátov, ktoré chcú spolupracovať. Ja navrhujem, aby sme našli tie spoločné prvky v tých oblastiach, kde chceme spolupracovať, aby sme zmaximalizovali tieto a prestali tu hovoriť o určitých nedostatkoch, kde sa nám nedá spolupracovať. Ďakujem. A ďakujem veľmi pekne. Myslel som si, že e, všetci míňame peniaze a aj získame peniaze. Teraz zostane slovo pán Ali, minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani podpredsednička, vážený pán Kaldera. My podporujeme návrh uznesenia ohľadne, ohľadne absolutória pre agentúry. Hovorí sa tu o implementácii managementových kontrol, tým sú pokryté všetky aspekty roku 2013. Keď hovoríme o týchto agentúrach, tak si musíme uvedomiť, že úloha týchto agentúr je, aby nemíňali iba peniaze, ale aby ich míňali optimálne, plnili si svoje ciele a priniesli tú pridanú hodnotu. Pokiaľ ide o otázku migrácie, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na príklad agentúry Frontex. Úloh tejto agentúry je podporovať a rozvíjať kontrolu hraníc v súľade so základnou chartou práv. V tomto kontexte by som na konci každého finančného roku chcel vedieť, do akej miery táto agentúra bola efektívna a prispela ku koordinácii a implementácii spoločných operácií na zahraničných hraniciach a takisto by som chcel vedieť o informácie o vonkajších hraniciach, aké sú tu možnosti, ako treba pomôcť štátom a čo sa dá urobiť. Táto otázka je stále dôležitejšia v posledných rokoch v, spolu, v kontexte tej našej spoločnej stratégie ohľadne zdrojov a zhoršujúcej sa situácii bezpečnosti a problémami migrantov, ktorí prichádzajú do Európskej únie. Ja som z Bulharska, z jednej krajiny, ktorá má vonkajšie hranice, kde sa navýšil tlak migračný, tak tu je viacero aspektov. Týka sa to rozpočtu agentúry a distribúcie týchto prostriedkov. Už končím, pán predseda vynaložené peniaze a výsledky, tento pomer treba kontrolovať v kontexte misie tejto agentúry. A to takisto súvisí s absolutórium. Ďakujem. Ďakujem, pán Šoltes. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážený pán predseda dvora auditorov. Ďakujem pani Gresle za vynikajúcu správu. Ďakujem aj kolegom z výboru KOND. Ďakujem aj účtovnému dvoru. Už sme to viackrát počuli, že správa účtovného dvoru poukázala na viaceré záležitosti, ako napríklad na chybovosť, ktorá síce klesla, ale nie až tak hlboko, ako by sme si to boli bývali želali. Našim želaním je, aby verejné prostriedky boli vynakladané transparentne, to všetko sedí, ale nemôžeme to povedať v jednom prípade, ide tu o projekt IT a chcela by som, chcem povedať niečo nasledovné je tu zlé plánovanie už od roku 2006, pretože náklady narastli až do miery 16 miliárd a projekt mal do roku 2027 byť ukončený. Sú tu, vidíme tu, že sa tu tieto peniaze nevykladali správne. A napríklad pokiaľ ide o mieru udalostí a nerealistický časový plán, ktorý bol stanovený. To znamená, že by bolo nezodpovedné udeliť absolutórium tomuto projektu. Ak by sme poskytli absolutórium tomuto projektu, tak by sme vlastne išli proti tým zisteniam účtovného dvoru auditorov a aj to, čo sme prijali na výbore kont. Dúfam, že poslanci neudelia absolutórium v tomto prípade. Ďakujem. Ďakujem, ďalší rečník. Máte... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. 155 miliard, ktoré máme rozpočet v Európskej únie. Tu viacero rozpočtových riadkov a oblastí, ale momentálne ponechám bokom tie, e, ktoré sa týkajú napríklad zriadencov tu v parlamente. Treba si uvedomiť, že jednoducho e, takýmto spôsobom sa peniaze mrhajú. Ja by som sa chcel venovať rozpočtovému riadku, ktorý hovorí o nástroj pre predstup, ktorý sa vlastne vypláca kandidátským krajinám. Tu išlo o 11,5 miliard eur, ktoré boli vyplatené v období 2003 2013 a ďalších 11,7 miliard už boli vyčlenené pre to ďalšie obdobie do roku 2020. Ale kontext pre tie kandidátske krajiny, ako povedal aj pán Juncker, a ja budem citovať, v najbližších piatich rokoch nový členská, naša, žiadna krajina nevstúpi do Európskej únie. Preto je dosť ťažké pochopiť a porozumieť, prečo kandidátske krajiny budú dostávať predstupové financie v takejto výške. Áno, dosť ťažko sa rozumie aj tomu, prečo dostávajú takéto predstupové peniaze vôbec. A je to jedna abnormálnosť je miera tých peňazí, ktoré idú napríklad do Turecka. Turecko porušuje napríklad ľudské práva v súčasnosti a nechce ani uznať to, čo sa udialo pred 100 rokmi. To je trúfalosť. Je tu modrá kartička zo strany pána Jakovčiča. Akceptujete? Áno, pán Jakovčič, môžete sa spýtať. Ďakujem. Ďakujem, že ste prijali moju otázku. Mňa zaujíma, že kde sa táto animozita z vašej strany berie proti tým krajinám, ktoré príjmajú pomoc zo strany Európskej únie a ktoré chcú byť našimi členmi. Prečo takáto nevraživosť a takéto negatívne slova z vašej strany? My sme takisto dostávali vašu pomoc a teraz sme tu medzi vami v Európskom parlamente a sme vaši kolegovia. Takže ja jednoducho nesúhlasím s vašim vyjadrením. Ja by som chcel iba zdôrazniť a zdôrazňoval som teda tie obrovské sumy peňazí, ktoré sú vyčlenené napríklad v tomto nástroji pre predstupové financovanie. To si ľudia ani neuvedomujú, minimálne v Spojenom kráľovstve. A to aj napriek skutočnosti, ako som už povedal, ako aj povedal pán Juncker, to nehovorím ja, že žiadny nový členský štát nevstúpi v najbližších 5 rokoch, takže to nemá význam. A je to obrovské, sú to obrovské sumy. A počíta sa s tým. Počíta sa napríklad s niečím, čo sa pravdepodobne neudeje. Takže ja tomu nerozumiem, napríklad pokiaľ ide o Turecko. Je tu ešte ďalšia modrá kartička. Pán Kirchhoff sa chce niečo spýtať. Akceptujete ďalšiu modrú kartičku? Nech sa páči, pán Kirchhoff. Pán Dartmouth, nemyslíte si, že že tu je trošku pokritectva vo vašich slovách, keď zoberieme do úvahy finančné otázky, ktoré sa napríklad týkajú e, strany pre nezávislosť v Spojenom kráľovstve. Skutočne ste si istí v tom vašom vyjadrení a v tých detailoch, ktoré ste takto prezentovali? Ja som chcel povedať jednu vec. Toto je veľmi lacný argument, ktorý nemá žiadnu platnosť v tejto diskusii a je nehodný vašej politickej skupiny, nehodný vašej politickej strany a jednoducho ináč by som vás akceptoval, ale toto je nehodné. Ďakujem. A dokonca tu je ďalšia modrá kartička, ale poprosím vás, dajte nám možnosť postúpiť už ďalej, pretože jednoducho zaostávame v čase a ja by som chcel požiadať pána Zdechovského, aby už sa konečne vyjadril na minútu a pol. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážená pani komisárka, pán predseda dvora auditorov, dámy a páni. Najprv mi dovolte, aby som srdečne poďakoval za skvelú správu pani Gresle, ktorá odviedla naozaj výbornú prácu. Venoval som sa agentúram. Veľké množstvo 32 európskych agentúr sa potýka s mnohými problémami. Konflikt záujmov, nízka transparentnosť, vnútorná integrita, zlá implementácia a plánovanie rozpočtu. Mnohé z agentúr sa snažia tieto problémy riešiť, iné sa snažia ich riešiť menej úspešne. Preto by sa absolutórium agentúre EIT malo odložiť. Rozpočtový výkon bol veľmi nepresvedčivý a ako vieme, bude to rovnako aj v nasledujúcom, teda 2014. Stav účtov agentúry bol veľmi neuspokojivý, implementácia rozpočtu bola nízka a agentúra mala s ex ante overovaním dotačných transakcií a dvor auditorov dokonca odhalil slabiny v oblasti verejného obstarávania, konflikte záujmov a aj nízka absorpčná schopnosť. Takže je to obrovský priestor na zlepšenie. Frontex mal problémy s dotačnými zmluvami. Táto by mala získať aj napriek slabým miestam. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, hlavne preto, čo sa teraz deje v Stredomorí. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vogan za 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Chcel by som poďakovať eh, dvoru auditorov za ich eh, prácu v oblasti absolutória ako jeden zo eh, spolupôsobiacich pokryť absolutórium pre agentúry. Chcel by som prvom rade poďakovať spravodajcovi za jeho prácu a chcem povedať, že skupina SND E, bude opajovať pozíciu vo výbore e, pre rozpočtovú kontrolu a bude navrhovať prodelenie absolutória pre všetky agentúry okrem EIT. EIT, e dúfam, preukáže veľa pokroku v nasledujúcich mesiacoch, aby sme absolutóriu mohli udeliť trošku neskôr. A ešte ide aj otázky zamestnancov Dôležité by boli e, krátenia ešte nad tie stanovené ciele a okrem toho by sme boli nad e, krátenie, ktoré by znamenalo, že agentúry e, by nemohli už plniť správne svoj mandát. Niektoré z agentúr podľa siete agentúr to už majú veľmi ťažké vykonávať svoju prácu, pretože nemajú dostatok zamestnancov. Myslím, že rozpočet na zamestnancov by mal vychádzať vždy z mandátu eh, jednotlivých agentúr a nemalo by to vychádzať z nejakých eh, arbitrárnych eh, škrtov. A tie agentúry, ktoré dostávajú prísun z poplatkov, by mali disponovať potrebnou flexibilitou. Pán Sulík. <clears throat> Thank you, Church. Európsky

samotný európsky dvor audítorov je najlepším príkladom plytvania peniazmi európskych daňovníkov. Uh, ďakujem. pekne, pán predsedajúci. Rád by som poďakoval dvoru auditorov za výročnú správu, hlavne preto, že tento dvor auditorov poukázal na zásadnú chybu Európ- alebo problém európskeho rozpočtu. A síce tento rozpočet nie je dostatočne zameraný na výsledky. Dvor auditorov hovorí, že členské štáty používa metódy use it or use it, takto to pomenoval dvor auditorov dva konkrétne príklady zo špeciálnych správ z minulého roka výdavky, ktoré prinies, nepriniesli viditeľné výsledky. Program pre e, agrospracovateľský priemysel počet 5,6 miliardy eur a program pre opatrenia Vidieckého fondu 10,5 miliard eur, to znamená takmer 16 miliard eur Eh, na 7 rokov. To je neuveriteľné, naozaj neuveriteľné. Obrovská suma bez akýchkoľvek skutočne hmatateľných výsledkov. Takže to, že, sa máme, že by sme sa mali orientovať na výsledky, to je naliehavé. Musíme zmeniť náš prístup k našej rozpočtovej politike a teším sa z toho, že v Kokobu je tá myšlienka vytvoriť konzultačnú skupinu, aby sme dosiahli tento cieľ. Ďakujem pekne. Dámy a páni, chcel by som upriamiť vašu pozornosť na dve veci, pokiaľ ide absolutórium, ide to o transparentnosť. Táto správa je malým krokom smerom k vytvoreniu transparentnosti, ale máme tu ďalšie kroky, ktoré musíme urobiť. Musíme jednoducho parlamente postupovať transparentnejšie. Jednoducho napríklad aj vyplácanie príspevkov pre poslancov, tie musia byť transparentnejšie. Musia tu byť návrhy konkrétne. Skladka potrebujeme viac krokov. A e, druhá vec, na ktorú chcem upriamiť vašu pozornosť, je to, že pokiaľ ide o parlament, tak nie sme iba povinní vyrokovať v Paríži výsledky na konci roku, ale musíme znížiť naše vlastné emisie CO2, ktoré, áno, znamenajú určité úspory, pokiaľ ide o rozpočet. Takže pokiaľ ide o agentúry samotné, chcel by som spomenúť dve agentúry, Frontex a tragédia nedávnych týždňov, ktorá poukazuje na to, aký je Frontex dôležitý a aký je význam o financovaní Frontexu. Ale čo tu vidíme, je tu nedostatok transparentnosti a teda Frontexu by sme mali zvýšiť rozpočet. Ďakujem pekne ďalší rečník, pán Marinesku. Ďakujem, pán predseda EPP podporuje PPP e prinášajú veľké výsledky. Tento systém je vynikajúci a mal by sa podporovať. Dnes hovoríme o absolutóriu e, pre e, tieto agentúry. Pre, niektorých tu mám, pre niektoré tu máme e, kvalifikované stanoviska. Navrhu, pre, napríklad pre Artemis sa navrhuje um, neskoršie absolutórium po určitých korektúrach. My očakávame že um, situácia sa čo najrychlejšie napraví. Žiadali sme informácie od všetkých PPP, pokiaľ ide o e, kooperáciu s partnermi a praktické doterajšie výsledky. Navrhujem, aby všeobecný prístup, e, ktorý e, dvor auditorov spomenie, je, že spomenie všetkých partnerov v tých príslušných dokumentoch E, je, zlepšovanie je dôležité preto, aby sme dosiahli naše výsledky. Ďakujem, pani Kalenbach. Ďakujem, pani komisárka. Dnes sme toho osvetlili mnoho, čo sa udialo e, v rozpočte roku za 2013 nie až tak ideálne. A myslím si, že miera chybovosti 4% e, to nie je niečo, čo by nás malo tešiť a musíme z toho niečo vyviesť pre budúcnosť, kontrolnú správu. A tu ďakujem obzvlášť ehm, dvoru auditorov. On často poukazuje na chyby v minulosti, ale hovorí aj o tom, čo treba robiť v budúcnosti a treba sa zaoberať tými 96%, eh, ktoré eh, fungovali, ktoré splnili očakávania eh, kde všetko bolo správne a kde sa zodpovedalo pravidlám. A musíme sa pozrieť aj na to, čo dobre e, zafungovalo a použiť sa z toho. A tam, e, kde došlo k chybám, e, tam treba vyhodiť dôsledky, čo treba zlepšiť. Chceme odburávať byrokraciu, chceme mať byrokraciu, ktorá už nemá sama v sebe zabudovanú nutnosť dopúšťať sa chýb E, myslím, že potrebujeme kontroly, ale obzvlášť potrebujeme aj e, do budúcnosti e, zmeny, ktoré by vychádzali z týchto kontrol. Ďakujem. Nasleduje pán Zeller. Dobrou správou pre komisiu je, že absolutórium pre e, výkon rozpočtového navrhu e, pre 8, 9 a 10 e, rozvojový plán sa môže zrealizovať napriek ešte stále dosť vysokej chybovosti. Ako to skonštatoval dvor auditorov a pri určitých nejasnostiach v eh, príjimateľských krajinách sa eh, to udeje. Treba v budúcnosti sa viac sústrediť na kontrolu. Avšak eh, Európsky rozvojový fond sa ešte stále vníma ako osobitný fond keď ostatné eh, eh, nástroje financovania vonkajšej politiky sú už integrované do eh, iných sfér ľudského rozpočtu. Aktuálny rozpoč- aktuálne v tomto roku hovoríme o realizácii cieľov milénia diskutujeme o budúcnosti dohody z Kotonu nad rámec teda po roku 2020 a to by nás malo e, príjmeť k tomu, aby sme sa stovali za lepšiu koherentnosť rozvojovej politiky EÚ a politiky členských štátov v tejto oblasti. E, a pokiaľ ide o celkový rozpočet EÚ, e, sme demokratické, za demokraciu a väčšiu transparentnosť. Ďakujem a teraz má slovo na minútu a pol pán Novákov. Ďakujem, pán predseda. Ja som bol veľmi mladý, keď Bulharsko prechádzalo eh, jednou z najsilnejších kríz vo svojej modernej e, e, histórii. E, len veľmi málo orgánov naozaj fungovalo a e, ľudia museli čeliť mnohým výzvam. Eh, odtedy už prešiel celý čas, my sme sa poučili, Bulharko, Bulharsko už je niekoľko rokov členom EÚ a ja sa môžem povedať, že eh, sme naozaj docielili reálne výsledky a úspechy a ja si myslím preto, že naša dnešná diskusia by sa tiež mala sústrediť aj na to, čo eh, bolo úspechom. Podľa Európskej komisie je údajov Bulharsko absorbuje približne 75 z mm, tých prostriedkov e, zaznela kritika v súvislosti s programom pre rozvoj vidieka, ale teraz môžeme povedať, že e, mnoho e, príjemcov uspievalo veľmi dobre. Európsky fond pre rybolov takisto vyplatil prostriedkov a ja si myslím, že e, sa zdá, že mnohé e, z týchto agentúr sú naozaj vynikajúce. Ja chcem poďakovať pani Gresle za jej profesionálny prístup. E, začína sa teraz postup Catch the Eye. A slovo má na jednu minútu pán Marias. Dnešná diskusia mi dáva príležitosť, aby som spomenul fungovanie agentúry ENISA. Ako poslanec som bol e, svetkom viacerých snách e, lobbystov, e, ktorí sa snažili, aby sa opustila Grécko. Všetci sme sa spoločne zasadzovali spolu s verejnými orgánmi v Heraklione, aby sme tomu zabránili. Ešte stále je tu snaha rozdeliť Enisu a aby v Heraklione pracovalo už len málo zamestnancov v malej budove, aby sa všetko premiestnilo do Aten a v Bruseli a iných mestách, aby boli e, ďalšie, e, ďalšie e, zložky. Takže v podstate ide o presun a dúfam, že toto nebude úspešné. Volám potom, aby pani komisárka Georgieva a ostatní komisári presne preskúmali, čo sa tu deje s ENISou. pretože Inak nebudem môcť hlasovať za absolutórium. Ďakujem, pán Jakovčič. Je veľmi zložité hovoriť o 50 rôznych absolutóriách iba e, za jednu minútu. A ale je veľmi dôležité si preštudovať všetky tieto návrhy pre udelenie absolutória. Z toho sa naozaj naučíte veľa o tom, ako fungujú inštitúcie EÚ. E, požiadal som o slovo, aby som nadniesol otázku dôveryhodnosti Európskej únie obzvlášť pokiaľ ide o e, teda agentúry. Všetky tie odporúčania v našich návrhoch e, sú tu nie preto, aby sme nehlasovali za e, absolutória, ale aby sme sa zamýšľali nad tým, čo sa tam dá zlepšiť. A druhý problém je, ak prerušíme vyplácanie v programoch pre politiku súdržnosti, Tí ľudia, ktorí e, chcú e, viac Európy, to sú práve tí, ktorí využívajú tieto nástroje. Ďakujem pani Rivasi. Ah, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci Teším sa z tejto správy Dvora auditorov hlavne v téme, ktorú veľmi dobre poznám, pretože európska delegácia, ktorá cestovala do Kadaraša, ide o administratívne riadenie projektu ITER. Na jednej strane výbor Kokobu e, neschválil absolutórium pre ITER, ale zároveň je to projekt, ktorý je málo transparentný pokiaľ ide o presné práce a kalendár, je to nákladný projekt od roku 2006. Od 5 miliard je to 16 miliard a žiadajú ešte 280 miliónov eur navyša, 30 rokov navyša, aby financovali niečo a aby sa tento prvý projekt ITER zrealizoval. A navyše je aj hypoteticky a to, že nebolo schválené absolútorium, alebo že sa neschváli, to umožní organizátorom ITERu odpovedať EP na túto finančné riadenie. Analýza dvora auditorov je veľmi dobrý nástroj na to, aby poslanci mali presné odpovede na ich otázky. Ďakujem. Pani Kalembach, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, nechcem tu hovoriť len v mene svojom, ale v mene celej série ľudí, ktorí mi poslali maily v súvislosti už dnes spomenutým návrhom 27, ktorý sa týka pomoci pre utečencov eh, v Tindufe. Rád by som Rada by som na všetkých kolegov apelovala, aby zajtra pri hlasovaní hlasovali za. Ide o to, aby ľudia, ktorí sú už roky závislí na humanitárnej pomoci zo zahraničia, aby sme im jednoducho nepodrezali vetvu, aby sme ich podporili a aby sme splnili tie sľuby, ktoré sme im dali. Ďakujem pani Kadembach. A teraz dostane slovo pán Silva Cardeira, pán predseda Dvora auditorov, pán Silva Caldeira. Thank you, Mr. President. Honorable members. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený prítomný. Rád by som e, sa vyjadril k pár veciam, aby sme v mene Dvora auditorov mohli túto rozpravu ukončiť. Poprvé, Chcel by som poďakovať menom všetkých kolegov, ktorí pracovali na tomto absolutóriu, že spolupracovali v oblasti kontroly e, európskych inštitúcií. Zlepšenie fungovania európskeho rozpočtu to je výzva, ktorá stojí pred nami. Musí sa o to snažiť rovnako Európska komisia ako zodpovedné orgány členských štátov, ako aj všetky inštitúcie musia zomknuto spolupracovať, ak to chceme dosiahnuť. Našou úlohou je, a tiež úlohou teda dvora auditorov, je zdôrazňovať výsledky a plnenie a výkonnosť v našich správach. Tiež plánujeme vyčleniť čas, e, časť našich finančných prostriedkov na to, aby sme pre Európsky parlament pripravovali aktuálne špeciálne správy, ktoré sa budú týkať práve výkonnosti. Budú to správy na také témy, ktoré najviac zaujímajú európskych občanov. Záverom by som ešte dodal, že budeme brať do úvahy aj odporúčania účtovnému dvoru e, v našom postupe udelenia absolutória. Samozrejme, naďalej budeme s vami spolupracovať, budeme sa snažiť, aby táto spolupráca bola veľmi kvalitná medzi nami a aby bola hybnou silou splnenia cieľov, po ktorých tu celej večer voláme a dúfame, že to bude aj v prospech európskych občanov. Ďakujem a v mene Európskej komisie pani komisárka Georgieva. Ďakujem, pán predsedajúci. Rada by som poďakovala všetkým europoslancom, ktorí vystúpili v tejto rozprave, ako aj všetkým tým, ktorí prispeli e, k práci, ktorá nás priviedla k dnešnej večernej rozprave. Rada by som poďakovala za vaše príspevky. A tak, ako sme to urobili v prípade správy dvora auditorov. Veľmi pozorne si preštudujeme správy a odporúčania, ktoré budete zajtra hlasovať a predovšetkým sa budeme snažiť ich splniť, pretože o čo ide, aby tie odporúčania potom prešli do praxe a aby sme zlepšili spôsob, ako využívame financie eh, našich daňových poplatníkov. A záverom mám tri poznámky. Poprvé, Musíme sa poučiť zo skúseností. Už to e, padlo viackrát v dnešnej rozprave. je povinnosťou Európskej komisie a programov spoločného riadenia s členskými štátmi, aby sa poučili z tých pozitívnych aj negatívnych skúseností. No a v tomto smysle chceme naďalej identifikovať to, čo funguje aby sme e, to využili v prospech ďalších projektov, aby nás jeden úspech viedol k ďalším úspechom a analyzovať kriticky to, čo nefungovalo. Ďalšia poznámka k metodológii. Nachádzame sa v kľúčovom momente. Robíme obrovský krok k väčšej rovnováhe opatrení, ktoré sa príjmajú pri plnení rozpočtu a tiež k opatreniam výkonnosti a tej kultúry výsledkov, o ktorej sme hovorili. A nie je to rozhodne triviálne ani ľahké, pretože merať výsledky v niektorých prípadoch je veľmi ľahké, ale merať dopad určitých opatrení pre ekonomický rád, pre malé a stredné firmy a tak ďalej. To je oveľa zložitejšie merať, ako vidiecký program prispieva k implikácii a integra- integrácii vidieckého obyvateľstva. Aj to je oveľa zložitejšie a vždy je tu riziko, keď prechádzame od výkonu k výsledkom keď myslíme len na to, čo je ľahko merateľné a keď nemyslíme na to, čo je dôležité pre ľudí a pre hospodárstvo. Preto oceňujem túto spoluprácu Dvora auditorov a EP. Všetci spoločne pracujeme na takých výsledkoch a na výkonnosti a účinnosti. Keď budeme takto postupovať, tak to bude dobre pre celé hospodárstvo a pre všetky, ale ak to budeme robiť zle, tak eh, budeme musieť všetci ľutovať. Preto musíme vybrať správnu eh, metodológiu a táto skúsenosť musí byť spoločná pre všetkých. A na záver by som spomenula tých, ktorí hovorili o tom, čo, prináša európsk, čo prinášajú európske peniaze. Pred pár dňami som bola v Lotyšsku a predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti mi povedal, že v Lotyšsku v súčasnosti sa už neuznávajú tie školy, ktoré on zažil. Teraz už e, sú moderné školy, ktoré sú energeticky účinné E, došlo k modernizácii 800 škôl, došlo k vylepšeniu infraštruktúry e, letisk, že e, ulice a vidiecké oblasti sú na nepoznanie. K takým zmenám došlo vďaka investíciám, poľnohospodárskych fondov a tak ďalej. A vďaka európskych fondom sú aj krajšie mesta. Ja mám rovnakú situáciu z našich miest. Áno, 4,7 chybovosti je dosť, ale nezabúdajme, že 95,3 je dobré plnenie rozpočtu. Všetci sme zodpovední za to, aby plnenie rozpočtu bolo čo najzdravšie. Pani Gresle, vaša práca bola veľmi jasná, veľmi profesionálna, rovnako ako ostatných spravodajcov. Ďakujeme vám všetkým za vaše úsilie. A ja si beriem zo sebou túto správu pre kolegov z komisie s jasným cieľom, aby sme lepšie používali financie verejných poplatníkov. poplatníkov. E, Ďakujem, pani komisárka. V mene Európskej rady pán Rejers, nech sa páči. Augst klātesošie, vēlreiz paldies, ka devāt man vārdu vážení poslanci, dámy a páni, vážený pán predseda, pani komisárka, táto diskusia poukazuje na to, že tu je viacero otázok, ktoré nás, ktoré spoločne chceme riešiť. A musíme jednoducho vychádzať pri týchto situáciách z, zo správy účtovného dvoru, dvora a je pred nami veľa práce. Nemôžeme sa iba prázdne vyjadrovať. Chcel by som povedať, že všetci sa musíme zhostiť našej zodpovednosti. Keď napríklad hovoríme o absolutóriu pre rozpočet za radu alebo parlament, tak by som chcel zdôrazniť, že rada plní svoje záväzky v súlade s článkom 319 zmluv o fungovaní Európskej únie a my sme pripravení hovoriť o mechanizme, ak by sme mohli spolupracovať medzi radou a parlamentom a merieme na vedomie, že parlament chce, aby e, sa zlepšil ten modus vivendi spolupráce, to je ešte z októbra. Takže na otvorení výboru pani Gresle v tomto výbore poukázala na to, že chybovosť napríklad Lotyšská je jedna z najnižších a je na úrovni 1%. Ja si uvedomujem obavy členov parlamentu ohľadne tejto vysokej miery chybovosti a rada takisto ľutuje, že takáto skutočnosť je a preto musíme urobiť preventívne a korektívne opatrenia na to, aby sa situácia zlepšila. Chcel by som dodať, že viacerí rečníci spomenuli, že tu hovoríme napríklad o predchádzajúcom plánovacom období a hovoríme o posilnených plánovacích postupoch a prísnejších kontrolách, ktoré boli obsiahnuté v programovacom období a ktoré by mali byť obsiahnuté do toho budúceho obdobia, aby to malo viesť k zníženiu tej chybovosti. Na záver by som chcel zdôrazniť, že rozpočet Európskej únie je dôležitým nástrojom na to, aby sme splnili naše spoločné ciele. Potrebujeme hmatateľné výsledky. Potrebujeme rast, zamestnanosť, investície. Potrebujeme silnejšie, silnejšiu podnikateľskú sféru a potrebujeme viac konkurencie schopnosti. Nemôžeme si dovoliť plitvať európskymi peniazmi. Musíme sa stavať k situácii zodpovedne soči voči našim daňovým poplatníkom a občanom. Musíme kontrolovať vynakladané prostriedky na úrovni Európskej únie a musíme zlepšiť využívanie finančných prostriedkov na to, aby sme dosiahli očakávané výsledky. Vážené dámy a páni, vážený pán predseda, ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz dostanú slovo spravodajcovia ako prvý Dostane slovo pani Gresle, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážený pán predseda rady, ďakujeme pekne za jasné slova na záver a chcela by som povedať, že sme radi, že ste prišli. Táto úloha, tej sa nezhostili všetci predsedovia predsedníckej krajiny a povedali ste, kde môžeme s vami počítať. Budeme s vami počítať aj s vašimi nasledovníkmi to je veľmi jasný signál, ktorý nám predsednícka kráľa takýmto vysiela. Ja by som sa chcela poďakovať pani kolegyni Kadenbach. Nikto tu nežiada, aby sa jednoducho urobili škoty, pokiaľ ide pomoc pre Tindov. My chceme, aby sa tam urobilo sčítanie ľudí, sčítanie počtu ľudí. Keď sa pozriete napríklad na správy UNHCR, e, tak uvidíte, že práve toto sčítanie sa tam kritizuje. Takže čo žiadame? Žiadame, aby jednoducho táto pomoc išla priamo tým, ktorí si ju vyžadujú. Chceme vedieť, koľko ich tam je. Nikto na to nemyslí. To je iba e, prekrývanie toho, čo my chceme. Nikto tu nechce nížiť pomoc. Ale ne, nemôžeme dávať peca pomoc, keď nevieme, koľko tam je ľudí. Učečenci, ktorí tam sú, sú v smutných podmienkach. A oni platia za to, že tu boli podvody v minulosti a my chceme s pani Georgievou sa tejto situácii venovať. Preto napríklad tam pôjde aj misia ECHA. Chceme, aby už takéto podvody tu neboli. A týmto vlastne najviac pomôžeme utečencom. A pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 27, chceme ho odmietnúť. Tento nepomáha v záležitosti, jednoducho nepomôže. A preto si myslím, že nám to nepomôže v tieto záležitosti takýmto spôsobom uh, nesprávne prezentovať. A chcela by som povedať, že my sa vraciame k našmu hlavnému problému zdieľanie management. Pokiaľ ide o kontrolné systémy, tieto musia byť dôveryhodné. Ja by som chcela požiadať komisiu, aby tie výhrady, ktoré my prezentujeme, sa brali vážne. Platby musia konsekventne jednoducho zastavené, tá pridaná hodnota musí byť zabezpečená a musím sa sústrediť na výsledky. A toto budeme žiadať aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gresle. A teraz dostane slovo pani Dlabajová. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi rada, že v tejto rozprave viackrát padlo, že absolutórium nekončí zajtra hlasovaním, ale je to dlhodobý proces. Rovnako ako dnes, tak v minulosti aj hodnotenie účtov Európskeho rozvojového fondu sa prelína s budúcnosťou tohto fondu. Naša správa celými subjektami dáva e, možnosť presnému stanovovaniu priorít aj budúceho Európskeho rozvojového fondu. Tri hlavné body. Osvojenie finančných nástrojov, ktoré sú porovnateľné aj vo VFR 2014 20 hlavne v zmodernizovanej podobe. To je cesta transparentnosti a účinnosti. Po druhé, treba brať do úvahy väčšiu rizikovosť v krajinách príjemcov a tomu prispôsobiť systém monitoringu. Po tretie, rada by som zvážila a navrhujem to aj v správe, aby sa Európsky rozvojový fond stal integrálnou súčasťou európskeho rozpočtu, aby bol schopný. Potrebujeme flexibilitu, aby sme prostriedky mohli používať okamžite a rýchlo tam, kde je to potrebné. Ďakujem dvoru auditorov, komisii za spoluprácu. Ja môžem odpovedať, že žiadna z mojich otázok neostala nezodpovedaná. Ďakujem sekretariatu Kokobu, aj týmu ALDE, aj môjmu týmu všetkým kolegom z výboru Kokobu a hlavne predsedkyni pani Gresle. Hovorí sa o prezentácii 52 správ, to je na každý týždeň roka um, jedna správa, ktoré treba veľmi pozorne prečítať, analyzovať, takže verte tomu, že Kokobu robí naozaj veľmi dobrú prácu. Ja som rada, že som jeho súčasťou. Záverom ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom za príkladnú a tvorčiu spoluprácu a výsledkom je skutočnosť, že k finálnej verzii sa nezaslali žiadne pozmeňovacie návrhy. Pre mňa je to e, osobne veľmi príjemná skúsenosť. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci pani Dlabajovej. A teraz pán Žil Parňo. Pán predsedajúci, pani komisárka, Niekoľko slov, aby som odpovedal alebo sa venoval vyjadreniu k absolutóriu 2013 pre EP. Cena Lux. Áno, musíme túto cenu obhajovať. Ide o silný prejav EP, ktorý umožňuje týmito dokumentárnymi filmami poukazovať na chyby a nedostatky našich spoločností. Túto cenu teda musíme obhajovať, pretože je súčasťou našej kultúrnej identity. Po druhé, tiež by som obhajoval projekt Európske, Domu Európskej histórie, nie, histórie nejako hovoria niektorí, že by sme tento projekt mali opustiť Spomeňme si na tie krásne frázy, e, že národ bez pamäte je národ bez budúcnosti. Preto musíme obhajovať projekt e, tohto domu. Tretia poznámka. Pán Vali hovorí, že treba znižiť a či dokonca zastaviť naše financovanie pre nadácie európskych politických strán, ale my tu obhajujeme demokraciu E, nie je to len lokálne politické vyjadrenie, tak ako vaše hnutie piatich hviezd v Taliansku. My sme tu medzinárodní a musíme postupovať tak, aby naša rozprava e, prekročila tie lokálne obavy, aby sme takýmto spôsobom rozvíjali aj európsku demokraciu. A tá polemika, ktorú sme si vypočuli o pána Dartmusa, ktorý útočil na kabinet predsedu a povedal, po, už to aj viacerí povedali, a to vlastne diskredituje autora týchto populistických slov, predstaviteľ ECR pán Kirchhoff povedal presne to, čo bol treba povedať. Mm, pokrytectvo predstaviteľov UKIPu v tejto sále a záverom touto správou sme vyjadrili vôľu väčšej transparentnosti. Po tejto analýze pre absolutórium za rok 2013 sme urobili veľa, ale ako hovoril François Mitterrand, tam, kde je vola, je aj cesta a myslím, že e, túto vôľu máme v snahe väčšej transparentnosti spolu s mnohými ďalšími europoslancami, ktorí si to želajú. Ďakujem pekne, pán Parňo. Pán Vistisen. Take a floor, please. Mr. Vistisen is absent. Ale pán Vistisen tu nie je. Uzatváram rozpravu. Hlasovanie bude, bude zajtra. A teraz ideme na ďalší bod. Pani Maren Šartie, predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.